just cancelled. So Mr. Pospíš. Okay. Kérem a kollégákat, hogy aki... Vážení kolegovia a kolegyne, chcela by som požiadať všetkých tých, ktorí chcú opustiť miestnosť, aby opustili miestnosť čo možno najviac potichu, aby sme mohli pokračovať s vysvetlením hlasovania. Prvá správa logistika v Európskej únii a multimodiálna forma dopravy. Pán Pospíšil má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa vyjadriť, prečo som podporil túto správu. Správa môže prispieť k rozvoju dopravnej infraštruktúry v rámci Európskej